Uh, Dámy a páni, dobré popoludne. Dobre, tých 15 akademických minút ešte neuplynulo, ale ja navrhujem, aby sme pokračovali v práci. Je pre mňa čest, že budem predsedať v eh, prvej polovici tohto pobedňajšieho programu a to sú ekonomické výzvy, rozvoj. Takže opakuje v angličtine predsedníčka teda hospodárske výzvy, rozvoj a spolupráca a kríza. Keďže nechcem ten vyčlenený čas, e, ktorý majú naši a naši rečníci k dispozícii, nechcem ho uh, si uzurpovať pre seba, Rada by som zhrnula svoj úvod do vlastne dvoch, dvoch bodov. Prvá, prvý bod je ten, že ako, ako vlastne e, tie právomoci, ktoré majú vlády, parlamenty, ako, ich z, e, e ako sa títo vysporiadávajú s ekonomickými výzvami, predovšetkým s tými najväčšími výzvami, tou najväčšou pre nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých za minulých režimov e, takisto, ale teraz, teraz tie povstania, protesty medzi ľuďmi viedli k očakávaniam, že teda veci sa veľmi rýchlo zmenia. A samozrejme, že nie nevyhnutne sa tak udialo. Takže otázka znie, ako toto vyriešiť. A druhá otázka potom, už to je otázka, alebo, alebo konštatovanie, že množstvo islamistických e, strán by chceli implementovať princíp islamistickej ekonomiky, E, vychádzajúc teda z toho, že také niečo vôbec e, existuje. To je teda jeden z, prí, z prístupov. Otázka znie, ako takéto výzvy vyplývajúce z tejto dilemy, dilemy možno riešiť a ako e, možno veriť v to, že ekonomie myky, ktoré sa môžu riadiť e, islamskou ekonomikou, by sa mohli zapojiť do svetového systému, ktorý síce nie je koherentný, ale je e, viac menej dominovaný pravidlami VTO, pretože VTO nie je nejaké miesto anarchie, ale naopak je to vlastne to miesto, ktoré, ktoré tie uh, tieto obchodné, alebo z ktorého tieto obchodné pravidla vyplývajú. Rada by som najprv e, dala možnosť panelistom vysvetliť alebo pre, e, uvieť svoje témy a potom pokračujeme ďalej. Prvou je spravodajkyňa pani Sara Čajes, ktorá je e, z Carnegieho nadácie pre medzinárodný e, mier so sídlom vo Washingtone. Má naozaj e, obdivuhodný životopis a momentálne e, e, študuje prepojenia medzi nárastom vojenského extrémizmu, militantného extrémizmu v spojení a s ďalšími fenoménmi ona sama e, e, je autorkou knihy a Potrestanie cností e, s podnadpisom vo vnútri Afganistanu a Talibanu. Pracuje pre médiá, denníky. Bez väčších, dlhších úvodov rada by som vám dala slovo, alebo nie? Áno, prepáčte, budete <laughs> hovoriť, ako vidím, až na záver. Pokračujeme teda Budeme teda pokračovať pánom Henienom z Egyptu. Pán Samech Fauzi Henien je členom Eh, rady Šura v Egypte a viedol eh, Centrum eh, rozvojových štúdií v Alexandrijskej knižnici od roku 2009 pre ministerstvo rodiny a obyvateľstva pracoval ako konzultant, takisto pre mnohé medzinárodné organizácie UNESCO či USAID Eh, má eh, viaceré tituly vo filozofickej či eh, verejnoprávnej oblasti v Káhire, takisto na uni- Sasekskej univerzite. Potom je tu pán Mohamed Ben Salem, minister polnohospodárstva Tuniska, ktorý prináleží strane Enada, ste teda ministrom polnospodárstva a boli ste e, šéfom strany Enada i e, členom e, výkonného výboru od roku 1989. Ste expertom, odborníkom na vodné zdroje a takisto profesorom na Poľnohospodárskej vysokej škole Tuniska. Máte E, via, takisto e, št, e, tie, titulu z vysokej školy v Štrasburgu. A potom je tu pani Hakima Fasli, členka strany Spravedlivosť a rozvoj a profesorka na univerzite Hassan II v Maroku a ktorá je členkou parlam- Marockého parlamentu a tu vo výbore konkrétne pre financie a e, hospodárske záležitosti, takisto právnická fakulta e, Univerzita e, Mohamedia, kde ide o financie a mikroekonomiku. Nechcem upadnúť do klasických e, klíše a stereotypov a že by som požiadala najprv ženu, e, aby začala. Nemám to rada. Požiadam pána Mohameda Ben Salema, tuniského ministra, aby otvoril e, diskusiu a má teda 10 minút minister poľnohospodárstva Tuniska. Rahman Rahim. Ďakujem pekne. V mene milosrdného Pána Boha v prvom rade dovolte mi, aby som poďakoval Európskemu parlamentu, že ma pozvali dnes na túto konferenciu. Skutočne potrebujeme úprimný, otvorený dialog medzi oboma brehmi Stredozemného mora. V minulosti ste v minulosti počúvali e, to, čo iní hovorili o nás. Teraz si nás vypočujete priamo. To je jedna vec. A zároveň si oceňujem a vysoko hodnotím diskusiu z dnešného dobedia. A oceňujem slova pána Broka alebo Vilmota. Oni skutočne chápu, čo sa deje na južnom brehu Stredozemného mora. A my naďalej arabskú jar voláme jarov, lebo je to tak, jar, jar, začiatok. Ak niekto nástoví, nástojí na tom, že je to islamská zima, no dobré. Zima v našich krajinách je obvykle mierna. Zime u nás prší a pre ministra poľnohospodárstva, to je moja funkcia, tak dážď bol vždy vítaný, pretože bez dažďa by nebolo možné poľnohospodárstvo. No dobre, takže dnes sme tu preto, aby sme e, sa venovali hospodárstvu a ekonomike. Ale skôr, než sa k tejto téme vyjadrím, tak by som sa čiastočne venovala aj tomu dedičstvu, ktoré e, sme zdedili po predchádzajúcom e, režime. Zdedili sme 900 tisíc nezamestnaných, 100, 850 tisíc boli vysokoškolsky vzdelaní ľudia. To nám nechal Benaliho režim miera ekonomického rastu bolo mínus 2,2%, teda negatívny rast. A napriek obrovskému množstvu problémov, ktoré sme museli riešiť, tak sa nám podarilo ekonomický rast a to je 3,6 ekonomického rastu v súčasnosti. Na to sme veľmi hrdí. Keď sa porovnáme so susedmi, tak je to skutočne e, e, veľká výhra navyše naši susedia, ktorí nezdedili tie revolučné alebo dôsledky revolúcie, pretože viete veľmi dobre, že revolúcia je ako zemetrasenie, pretože najprv príde ten hlavný otras revolúcia, ale potom prídu aj repliky, opakované otrasy, ale e, už tie repliky sa neopakujú, tie otrasy a podarilo sa nám stabilizovať situáciu a ten e, ekonomický rast takmer 4 ale predovšetkým sme dosiahli veľké úspechy E, v oblasti zamestnanosti, kým sme mali tých 900 tisíc nezamestnaných predtým, tak nezávislé organizácie a inštitúcie hovoria, že do decembra tohto roku sa vytvoria viaceré tisícky nových pracovných miest, aj to aj v administratíve, vo verejnej správe. Vo verejnej správe sa financovali samozrejme posty e, z rozpočtu, ale v roku 2012 sme vytvorili 132 tisíc nových pracovných miest. Keď to porovnáme so situáciou pred revolúciou, takže môžeme skonštatovať, že najlepší rok, kedy naša ekonomika vytvorila najviac pracovných miest, teda e, naj, najviac v tej minulosti to bolo 2007 a vtedy to bolo 70 tisíc ročne a my sme to takmer zdvojnásobili. Minulý rok sme vytvorili 132, to znamená zdvojnásobili sme predchádzajúci rekord, rekord, ktorým sa píšil predchádzajúci režim. A keď si uvedomíme tých 670 tisíc mladých ľudí, ktorí bohužiaľ ešte stále ostávajú nezamestnaní, tak samozrejme títo mladí ľudia sa stiažujú a hovoria, že vláda neurobila nič, pretože po dvoch rokoch po revolúcii ešte naďalej očakávajú na to pracovné miesto, ale to je ten problém, že oni čakajú. Žiadna politická strana, či už vládna alebo opozičná, žiadna neprislúbila, že odstráni nezamestnanosť šmahom čarovného prútika zo dňa na deň O čo teda ide? Ide o to, aby sme presvedčili tých, ktorí sú ešte nezamestnaní, že nech sú trpezliví, že existujú možnosti v budúcnosti, že hospodárstvo bude fungovať lepšie a situácia sa vylepší. Prečo sa nám nepodarilo vytvoriť viacej pracovných miest? Nož viete veľmi dobre, že je tam vzájomná hospodárska závislosť a naše hospodárstvo veľmi úzko organicky je napojená a súvisí s európskymi e, ekonomikami a samozrejme európska hospodárska kríza veľmi postihla aj e, priemysel, e, subdodávateľský priemysel, požiadavky, objednávky zo strany Európy významne poklesli a to negatívne vplýva na náš ekonomický rozvoj a teda na vytváranie pracovných miest. Na druhej strane v G8 sa urobilo veľa prísľubov, napríklad v Dovil vo Francúzsku povedali, že rozvinutý svet bude podporovať krajiny arabskej jary. A obrovské sumy sa venovali tejto otázke a všetci očakávali e, na tieto peniaze ako na májový dážď. Hovorilo sa o miliardách eur pre tuniské hospodárstvo, aby e, sme mohli čeliť tým potrebám našich mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní. Bohužiaľ, nič z toho sa nedosiahlo. E, tie peniaze sme nevideli ani len na papieri alebo na fotografii, takže vyvstávajú otázky. Kde sú tie miliardy? Kde sú tie sluby? Čo sa s nimi stalo? A niekto hovorí, No dobre, neuvoľnili sa peniaze, pretože výsledky volieb e, neboli také, ako Európania očakávali. Niektorí hovoria takto, iní argumentujú, že problém vyplýva z toho, že Európa trpí hlbokou krízou. Ja som privržencom tejto druhej teórie, ale samozrejme je legitímne si klásť otázky, prečo sa tie sluby z Dovil nesplnili. Neprišli sme sem preto, aby sme od vás žiadali pomoc. Ani nežiadame to splnenie tých slubov, nežiadame ani len to, ale pripomíname, že severoamerická ekonomika veľa získala E, tiež e, e, sa vďaka rozvinula veľmi vďaka Marshallovmu plánu, ktorý aplikovala v Európe a Európa tiež ekonomicky veľmi narastla, keď podporila ekonomicky Portugalsko a Španielsko po ich, politi- po ich politickom otvorení alebo po páde diktatúr a západné hospodárstvo získalo mnoho potom čo sa bývalá komunistická e, Európa alebo východná Európa pripojila. Takže ja hovorím to isté. To, čo my žiadame, my žiadame investície, investície do krajín arabskej jary. To je to, čo nám umožní vybudovať budúcnosť. To sú tie investície, ktoré sú možno strednodobé alebo dlhodobé, ale jednoznačne sú to investície, ktoré budú úspešné a ktoré pozitívne prinesú prospech pre všetkých. Rovnako ako rozvoj demokracie v našich krajinách bude prospešný pre nás všetkých. Rovnako Otázka je, či existuje dôvera v budúcnosť eh, takéhoto projektu, tak otázka je, či existuje aj dôvera úspešnosť investícií do týchto krajín. A keď hovorím o krajinách arabskej jary, tak myslím tým aj Maroko, hoci Maroko nezažilo revolúciu, ale táto jar, je to jar demokracie a ja som si istý, že naši marockí bratia e, sa k arabskej jari pripojili iným spôsobom a inými cestami. Ale už mi signalizujú, že, by sa, že sa môj rečnícky čas pomaly e, vyprší, ale ešte mám zo pár minút. Aké sú ekonomické opatrenia, ktoré sú diktované islamskou ideológiou? No, mm. V islame máme islamské financovanie, E, Luxembursko alebo e, Londýn, aj oni získali tým, že tam majú moslimské banky, ktoré sú spravované tým islamským e, bankovým systémom. A vieme a ďakujeme európskym krajinám za to, že vytvorili takýto druh bank. Máme fond Asakat, tzv. povinná oficiálna almužná, tak ako je to zakotvené v islame. To je niečo podobné ako Le Secours Catholique, teda katolická pomoc, charita, francúzska charita. Ide o fond, ktorý je určený na to, aby pomáhal chudobným. Nemyslím si teda, že by existovala islamská hospodárska teória, ktorá by nejakým spôsobom protirečila uh, pravidlám obchodovania VTO? Určite nie. Islamská teória a islamské hospodárstvo alebo ekonomika, to je e, voľné obchodovanie, ktoré podporuje voľný pod, voľné podnikania, tak sa neobávajte. Nie je tu dôvod na obavy. Teória ekonomiky v islame nejakým spôsobom neprotirečí e, tomu, ako to funguje e, na svete. Máte ešte, mali ste dve minúty navyše a teraz pán Samech Fauzi Henien. Samech Fauzi, člen Šúry z Egypta. E, all, I... Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať za pozvanie a chcem sa poďakovať aj Carnegie International za to, že tu môžem byť. Myslím, že je to veľmi plodná diskusia. Hovoríme tu o právach občanov, o štruktúrach nového štátu, o krajinách arabskej jary. Pokúsim sa rozšíriť tento toto spektrum, o ktorom tu hovoríme a budem hovoriť o hospodárstve, o, budem hovoriť o čisto technických záležitostiach. Dovolte mi teda povedať, že egyptské hospodárstvo ešte stále trpí tým poklesom, ktorý tu bol a vláda musí čeliť viacerým výzvam, ktoré sa akumulujú ešte stále a týkajúce sa aj toho, ako sa dá hospodársky rast zabezpečiť. Je tu neistota. A to všetko negatívne vplýva na tento záporný rast v Egypte. Podľa štatistík vládnych očakávame 2% rast tento rok teda v rámci nového fiskálneho roku 2013-2014. Ako minister financí už spomenul v rámci výboru Šúre, takisto musím povedať, že e, miera nezamestnanosti je na úrovni 13 priemer e, z pred troch rokov sa teda ešte zhoršil. Treba povedať, že väčšina nezamestnaných sú mladí ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí vlastne v rámci revolúcie žiadali slobodu a spravodlivosť. A my si vieme predstaviť, akí sú nahnevaní a nespokojní so súčasnou hospodárskou situáciou, ktoré musia čeliť. Vláda oznámila, 820 miliárd e, v egyptskej mede do nového rozpočtu a deficit sa očakáva zhruba na úrovni 200 miliárd egyptských libier. Takže vládny plán prináša postupný spôsob, postupnú formu znárodňovania dodávateľov energie, boja proti daňovým únikom a takisto rýchlejší internet a boj proti poplatkom za takýto zrýchlený internet a vláda takisto chce pokryť deficit prostredníctvom domáceho dlhu, ktorý sme vlastne zdedili. Ak sa pozrieme na súčasnú situáciu, tak je to veľký problém, ktorému musíme čeliť konkrétne stabilizácia hospodárstva, kontrola korupcie, stanovenie základov inkluzívnemu rastu. V tomto kontexte môžem povedať, že situácia je skutočne komplikovaná, priamo alarmujúca. Makroekonomická stabilita vyžaduje implementáciu nepopulárnych opatrení v takých krajinách ako je Egypt, čo znamená, že treba znížiť podpory, zvýšiť dane, a takáto politika bude viesť k sociálnym nepokojom, dokonca aj k potičkám. Ak vláda bude chcieť uplatniť takéto nové opatrenia bez hľadania konsenzu medzi jednotlivými aktérmi vrátane opozície, tak to bude viesť ešte k väčšiemu množstvu problémov, ak sa takéto opatrenia budú oddialovať, vláda sa už snažila o to, tým, že vlastne sa snažila získať dodatočnú finančnú podporu od regionálnych spojencov, tak sa tieto problémy síce oddialujú, ale konec koncov tá situácia bude zlá. Takže prijatie takýchto opatrení a vysvetliť to väčšej komunite ľudí, to znamená, že treba dosiahnuť politický koncenzus. A to sa nedá urobiť bez toho, že by sa my zapýtali konkrétne otázky. Takže takéto otázky sú teraz skutočne veľmi naliehavé a vláda s opozíciou ich musí vyriešiť. Ak by chceli obe strany stabilizovať politickú situáciu, treba urobiť e, ústupky na v oboch stranách a chcú vytvoriť stabilnejšiu demokraciu a prechod k novej budúcnosti v Egypte. Mám však ešte aj kritické poznámky záverom. Spomenul som všetkovú situáciu, štatistické informácie mám k dispozícii, vieme, čo chce robiť vláda, a poznáme aj súčasný antagonizmus medzi opozíciou a vládou. Avšak záverom zo pár poznámok z mojej strany. Týmto som sa aj dopracoval ako výskumník v oblasti rozvoja a ako člen parlamentu. Myslím si, že finančná reforma sa započala bez nejakých širších kontextov životného, kontextu životného prostredia a politiky. To znamená, ak chceme prekonať súčasnú finančnú zlú situáciu, tak to znamená, že treba sa vrátiť k tým sloganom revolúcie, sociálna, sociálna spravodlivosť, politická sloboda. To znamená, treba vytvoriť rozvojovú víziu, ktorá môže obsahovať viaceré e, spomenuté prvky na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť určitý pokrok. Bohužiaľ, takúto víziu ešte stále postrádame. Aspoň ja som ju nevidel. Ak sa pozrieme na diskusiu v jednotlivých médiách, tak zistíte, že väčšina týchto diskusí sa sústredí na korupciu, sa sústredí na hádky medzi jednotlivými politickými frakciami, ale nevidel som tu žiadne osvietenské myšlienky, ktoré by jednoducho boli v prospech vzdelávania, v prospech oživenia život, občanskej spoločnosti, v prospech vytvorenia skutočného hospodárskeho rozvoja. Takéto diskusie jednoducho postrádame. Avšak vidím tu určitý autoritársky štýl, pokiaľ ide o kontakt s občanskou spoločnosťou, mimovládnymi organizáciami a toto jednoducho komplikuje situáciu pre ľudí, ktorí žijú na vidieku, pretože tam je hlavná úloha začleniť ľudí, aby sa vytvoril sociálny kapitál na, vytvor- na dosiahnutie určitej miery sociálneho rozvoja. Takisto hovorím o miere chudoby v Egypte. Podľa tých úrad, úradných štatistiky to 25% a počíta sa až s 50% Hornom Egypte. Ako sa dá zbaviť chudoby? Chudoba prináša sebo veľa problémov. Aj sexuálne obťažovanie, e, náboženské nezhody, čokoľvek. Chudoba je skutočne zodpovedná za veľa problémov a ako sa dá teda vyhnúť problém, tomuto problému bez nejakého plánu. To sa nedá. A druhá poznámka, z mojej strany som skeptický, pokiaľ ide o schopnosť alebo kapacity súčasnej vlády dosiahnuť skutočnú, skutočnú hospodárskú reštrukturalizáciu v takej krajine ako je Egypt. A, a nehovorím, že politický postoj Takže táto vláda neschopná komunikovať so širšími segmentami egyptskej spoločnosti a nejde tu o antagonizmus alebo konflikt medzi sekularistami a islamistami. V islamskom tábore nájdete aj skutočne e, nahnevané hlasy, ktoré žiadajú zmeny vo vlade. A poznám dokonca niektorých e, známych, ktorí sú zo strany sloboda a spravodlivosť, ktorí jednoducho kritizujú výkon súčasnej vlády. Po tretie, alebo tretí kritický postrek z mojej strany, nedá sa mi oddeliť socioekonomické práva od čisto ekonomických práv. Uvediem príklad z predchádzajúcej diskusie, ja som to vlastne, budem to aj citovať nakoniec, tá diskusia vlastne bola o náboženských slobodách v Egypte a môžem povedať, že niektoré z tých napätí náboženských vychádzajú zo socioekonomických problémov, ale takisto tu je aj diskriminácia zoči voči niektorým segmentom egyptskej spoločnosti, vrátane kresťanov. Dá sa to vidieť vo viacerých súvislostiach, na konkrétnych prípadoch. Avšak ak sa ľudia rozhodnú migrovať, čo je alarmujúci fenomén, že niektorí kresťania sa do, rozhodnú migrovať. Čo to znamená? Sú to bohatí, vzdelaní ľudia s dobrými konexi- konexiami, ktorí sa rozhodnú emigrovať. To znamená, je to ďalšia vlna brain drainingu v egyptskej spoločnosti a týka sa to aj moslimov, aj kresťanov, ale relatívne to číslo je oveľa väčšie, pokiaľ ide o komunitu kresťanov. To znamená, že to znamená strata na jednej strane v ľudskom kapitále, sociálnom kapitále, aj vo finančnom kapitále v Egypte. A v neposlednom rade by som chcel nadviazať na to, čo povedal pán predseda, ale to už iba formou pár sekúnd, ktoré mám k dispozícii. Pokiaľ ide o tú teóriu, eh, nášho hospodárstva. Sledoval som skutočne túto tému veľmi za, zaujatím. Zatiaľ som ešte nevidel nejakú vyzretú teóriu hospodárstva v Egypte. Nájdete to možno v teórii, v knihách, ale v praxi by som očakával, že politické strany, keď sa dostanú k moci, budú mať určitú sociálne verejné politiky, ktoré budú reflektovať ich vlastnú islamistickú doktrínu. A doposiaľ sa mi to ešte nepodarilo zaznamenať. A vidím tu určitý antagonizmus a konflikt medzi samotnými islamistami a spomeniem otázku požičiek. To je skutočne horúci zemiak na našom výbore pretože každý, za každým, keď to žiadame o, žiadame o odobrenie takéhoto alebo odsúhlasenie takéhoto zákona, tak vlastne tu tá istá diskusia viaceré islamistické zoskupenia hovoria o tom, že tie návrhy sa dajú ťažko dať do súvisu s náboženským kontextom. A to znamená, že je konečne na čase, aby sme dali bokom, stranou, akúkoľvek filozofiu alebo teoretické doktríny. Je skutočne na čase, aby sme sústredili na verejné politiky. Ak máme verejné politiky, ktoré reflektujú základné hodnoty v islámu, tak si myslím, že to je dobrý, dobná hybná síla, momentum, dynamika na to, aby sme dospeli k zmenám našej spoločnosti. Ja som skeptický, pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré máme predložené na stole, že by tieto reflektovali tie najnovšie liberálne trendy v hospodárstve, bez toho, že by sa tu robili nejaké rozdiely eh, vo vzťahu k eh, tej interpretácii alebo recepcii v náboženskom kontexte. Musíme ešte aj naďalej vyčkať, pokým neuvidíme islamistické verejné politiky v oblasti hospodárstva, ktoré by reflektovali nové prístupy, odlišné od tých, ktoré máme dnes, ktoré sa nelíšia v súčasnosti vôbec od toho, ktoré tu boli ešte za Mubaraka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán doktor Hajne. A teraz dostane slovo. Ďalšia naša <clears throat> rešnička, nech sa páči, máte slovo. والصلاة والسلام على رسول الله سيدة رئيسة الجلسة Pani predsednička, dámy a páni, Ďakujem za vaše pozvanie. Ja som veľmi spokojná, že som tu dnes medzi vami. Skutočne z hlbokého srdca ďakujem Európskemu parlamentu za pozvanie na túto konferenciu, ktorá je určená na to, aby sme pochopili to, čo sa stalo v krajinách arabskej jary, aby sme sa vzdialili stereotypom a nejakým vopred e, vyformulovaným myšlienkam, aby sme pochopili to, čo sa stalo v tomto období a preto, aby sa bilaterálne vzťahy medzi Európskym parlamentom a týmito krajinami rozvíjali. Od roku 2009 arabské krajiny zaznamenali e, zmeny, známe pod názvom Arabská jar. Bolo, bol to skutočný veľmi ťažký pôrod pôrod alebo vytvorenie niečoho nového no, demokratického štátu, ktorý by bol moderný na všetkých úrovniach politickej, ekonomickej a sociálnej. Marocký ľud samozrejme neostal bokom od tohto hnutia, od týchto silných vetrov, ktoré viali z arabskej jary. E, Máročania boli schopní absorbovať veľmi inteligentne e, tieto nárazy alebo tieto porivy, ktoré prišli z arabskej jary. Všetci Máročania, počnúc kráľom, si uvedomili, že je potrebné započať s reformami na všetkých úrovniach ekonomickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a tak ďalej, aby e, sme vytvorili novú krajinu, krajinu, ktorá bude e, na jednej strane verná svojej histórii tradície, ale ktorá bude aj verná e, budúcnosti. Rok 2012 bol skutočne rok plný, nabitý udalosťami a zmenami. V prvom štvrť roku roka 2012, pardon, 2010, došlo k určitým politickým pohybom, Eh, ktorý vyvlchoril eh, kráľovým príhovorom a novými voľbami do vlády. Z, tejto, z týchto volieb eh, sa dostala k moci politická strana spravodlivosti a slobody. Táto politická strana sa dostala k moci a do vlády poprvýkrát. To, čo očakávame od tejto novej vlády, je, že bude odpovedať na, požiadavky, na požiadavky a potreby ľudu, a to vo veľmi ťažkom lokálnom aj medzinárodnom kontexte. Hospodárska kríza postihuje prakticky všetky krajiny, hlavne tie, s ktorými máme e, dohody o partnerstve. Na regionálnej úrovni ešte stále e, pociťujeme tie repliky, tie porivy e, zemetrasenia arabskej jary. Stredná vrstva v Maroku, ktorá je skutočne postihnutá a je strašne e, málo početná, ale to je práve tá trieda, ktorá je zakladajúca. Existovala určitá elitistická vyššia stredná vrstva, ktorá sa e, obohatila, ale bohužiaľ väčšina tejto triedy schudobnila. Ale bohužiaľ došlo aj k tomu, že e, mladí Maročania, ktorí sú absolventi vysokých škôl, sa dostali e, na okraj spoločnosti. Rečnička sa na chvíľu odmlčala. Teda táto spoločenská trieda trpí vysokou mierou nezamestnanosti. Maroko začalo so štrukturálnymi reformami, ale výsledky a plody týchto reforiem sa ešte nepocítili, a to kvôli korupcii a kvôli zlému prerozdeleniu bohatstva, kvôli daňovým podvodom a sociálnej nespravodlivosti. Vláda prišla s novým programom, s novými prioritami, tak ako ich schválil Marovský parlament napríklad sústrediť sa na vytvorenie moderného štátu, ktorý bude rešpektovať geostrategickú rovnováhu, podporovať arabsko-africké vzťahy. A na tejto úrovni môžeme povedať, že vláda prišla s takými opatreniami, ako je napríklad podporovať a rozvíjať určité fondy, ktoré majú pomáhať chudobným obyvateľom a vidieckému obyvateľstvu a financovať aj vzdelávanie. Naša vláda vytvorila 50 tisíc pracovných miest a to v rámci zákona o financovaní e, číslo 2012-2010. E, vláda prišla a spustila obrovské verejné práce a projekty tak ako boli naplánované v minulosti, ale neboli zrealizované. Napríklad eh, reforma kompenzačnej banky alebo daňová reforma. Marocká vláda spustila diskusiu o fiškálnej reforme. Našou treťou reformou je reforma zákona z roku 1990, pokiaľ ide o administratívne prerozdelenie. Táto reforma sa urobila v úzkej spolupráci medzi vládou a opozičnými politickými stranami a začali sme tiež s reformou dôchodkových fondov a začali sme bojovať proti korupcii napríklad Zreformovali sme zákony v oblasti verejného obstarávania, aby e, boli tieto lepšie riadené, účinnejšie. E, v zhrnutí môžeme povedať, že súčasná marocká vláda, e, kde je na čele naša politická strana, tak táto vláda sa rozhodlo pre reformy, ktoré majú podporovať stabilitu, aby sme dosiahli demokratický proces, ale vychádzajúc z ekonomickej stability a vychádzajúc z národnej jednoty a otvorenosti, ale zároveň uchovajúc našu kultúrnu, národnú a moslimskú identitu. Ďakujem za pozornosť. Nedá sa teraz povedať, že ženy sú tie, ktoré by najviac rozprávali. keďže chceme aj výmenu názorov, ktorá by bola čo najotvorenejšia. Hneď dám slovo dvom členom národných parlamentov zo Slovenska a z Maďarska, ktorí ma o to požiadali. A potom jeden kolega z Egypta. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili Dobre, musíme si vypočuť aj spravodajcu, takže dve minúty. Ospravedlňujem sa, budem veľmi prísna. Pán Droba, ako prvý, nech sa páči. Okay, Budem veľmi stručný. Ďakujem za zaujímavé prezentácie. Z egyptských zástupcov by som sa chcel spýtať na opatrenia týkajúce sa boja proti demografickým zmenám. Vieme, že e, Egypt od 70. rokov sa štvornásobil e, čo do počtu obyvateľov k dnešným 85 miliónom obyvateľov. To so sebou prináša množstvo problémov. Aké sú vaše strednodobé plány a opatrenia na to, aby ste sa postavili výzvam spojených s touto obrovskou e, populačnou explóziou. A druhá vec potom je diskrepancia medzi e, islamistickými e, stranami, ktoré chcú sociálny redistribučný, tak povedať socialistický model vo vzťahu k dominantnému islamistickému prístupu, ktorý je za liberálny a voľný trh sú, sú tu problémy so záujmovi, s, s úrokovými sadzbami, avšak súčasne sa treba postaviť ekonomickým realitám terajšieho bankového sveta. Ako chcete toto všetko riešiť? Okay, that, that was a, uh, a question. Ďakujeme, to bola uh, otázka smerovaná na rečníka z Egyptu. Môžem vám teda udeliť slovo na odpoveď, alebo dávte, uprednostnite e, možnosť zhromaždiť si otázky. Um, then uh, we'll have to... And, and... The next question will be... Takže ďalšia otázka bude od e, maďarskej účastničky, pani Zalan. Elnök asszony, e, Ben miniszter úr előadás. Ďakujem pekne Ben Salem, pán Ben Salem vo svojej e, prezentácii, pán minister e, spomenul Maršalov plán a odkazoval sa na východnú Európu, prechod od komunizmu k demokracii. Držiac sa historických faktov by som chcel povedať len toľko, že bohužiaľ východná Európa e, nedostala žiaden Maršalov plán po jeho tra- tranzícii po druhej svetovej vojne bol e, určený tento západnému svetu, nie ale východnému, nie východnej Európe. E, vrátane e, Maďarska bola tu pomoc priamých investícií po konci socialistického obdobia. Táto pomoc však bola založená na, vzájomných záujmoch, obojstranných záujmoch a myslím si, že tu môžem hovoriť e, i v mene ďalších členských krajín. My v Maďarsku v každom páde máme záujem na prehlbení našich vzťahov s krajinami arabskej e, jary. Ale ak to chceme dosiahnuť, potrebujeme solidný e, ekonomický základ a solidný rámec. Maďarsko môže poskytnúť mnohé pokiaľ ide o investície, napríklad do zavlažovacích systémov, kde máme veľmi relevantné skúsenosti. Takisto ste hovorili o problematike u úverov a islamskom práve. Ak, pokiaľ viem, úroky sú zakázané v zmysle islamského práva, takže aké riešenie tu navrhujete? Ďalej, teraz prejdem e, k ďalším rečníkom z, z e, pléna, takých, ktorí majú tú česť alebo nemajú tú čest, naopak hovorím, e, byť členmi e, parlamentov. Najprv pán Miki z Egypta. Nech sa páči, dve minúty. ďakujem Chcel by som hovoriť e, o tom, čo sme dnes prebrali ráno. Ide o jednu tému z rána, pokiaľ ide o naše aktuálne problémy, ktoré tu e, e, riešime, tak mám niekoľko čísiel, ktoré sa týkajú priemyslu v Egypte. Problém, pokiaľ ide o priemysel, sa nedá vyriešiť, keď neriešime súčasne problém súkromného sektoru. Miera investícií, pokiaľ ide o, priemysel, je v roku 2012 13 a ak to porovnáme e, s rokom predtým, bolo to 9,3 iba. Pokiaľ ide o aktivity v oblasti priemyslu, ich, ich uh, E, v ich prípade musíme prijať víziu oveľa väčšiu, pokiaľ ide e, hlavne e, priemysel, ktorý je v oblasti transformácie a takisto služby. Takže potrebujeme tiež súčasne legislatívu v tejto oblasti. To je prvá vec, ku ktorej som sa chcel vyjadriť. Druhá vec sa týka toho, že jeden z účastníkov tu dnes položil otázku, týkajúcu sa zákona o združovaní sa. E, tento e, zákon ešte nie je e, finalizovaný, máme tu viacero vízií. Hovorilo sa tu o tom, že Egypt je veľmi uzavretý a neumožňuje spájať sa s asociáciami na, vonku. Ďalší človek tu hovoril, ďalší z vás tu hovoril iný názor. Potom tu bola tretia vízia, ktorá hovorila o otvorení dverí e, e, v asociácii navonok. E, pokiaľ ide o bezpečnosť, nás zaujímajú zdroje financovania tej či onej asociácie združenia a ciele, ktoré, na ktoré slúži toto financovanie. Takže by sme mali naozaj sledovať zdroje financií a spôsob, akým sa tieto sumy financujú v Egypte. Preveril som rôzne zákony v Spojených štátoch, e, v Spojenom kráľovstve a môžem vám povedať, že v tejto veci sú zákony e, v týchto krajinách veľmi striktné a rigorózne. Ďakujem. Merci. Ďakujeme. musím vám povedať, že zoznam rečníkov som už uzavrela, pretože ak e, dám slovo e, každému, e, ťažko by sme všetkým aj tak mohli dať slovo, aj, aj tak by spravodajcovia a panelisti nemali možnosť reagovať. Prejdem teraz k ďalšiemu, k ďalšej otázke od pána Barakata z Belgicka. Nech sa páči. Euh, Ďakujem. Rád by som sa obratil na pána ministra Belsalema. Hovorili ste o porysľúbenej pomoci EÚ. Spomínam si eh, na menší vtip. Vtedy, keď eh, eh, bola konferencia v Dovel, tak arabské noviny hovorili o tom, že EÚ a USA prislovujú 50 miliónov dolárov na pomoc e, rodiacim sa demokraciám v arabskom svete. A na spodnej e, časti e, bolo napísané, že Európska únia sa zišla v Bruseli, aby hľadala 10 miliónov, miliard e, eur na pomoc Grécku a nemôže nájsť týchto 10 miliard eur. Ja sa teda obraciam na mojich spol, spolobčanov spolu Európanov, nedávajme prosím e, falošné prísľuby, pretože obyvateľstvo sa potom e, obyvateľstvo sa spolieha na takéto prísľuby. Buďme ale realistickí. My ako darcovia my, e, e, sme e, potom cieľom obrovského sklamania, keď naše sluby nemôžno splniť. Hovorili ste o, ďalej, pán minister, o bruselskej, parížskej, e, londýnskej burze, o, ako zdrojoch islamského financovania. Myslím si, že to nie je e, záujem islamského financovania, ktorých, ktorých zaujíma. Ide tu o aktiváciu tých miliárd, e, biliónov, ktoré sa nachádzajú v týchto e, bankách a takisto v islamských krajinách, a teda hlavne v krajinách Perského záliva. Nie ide, zálivu nie je tu ten systém cieľom. Ak islamská ekonomika a jej politické strany pri moci slubujú ak ich sluby sú založené na liberalizme, ktorý de, e, de, e, de, vlastne demonstroval svoje zlyhanie. Nehovorím o normálnom liberalizme, hovorím o divokom liberalizme. A keď vieme, že medzinárodné inštitúcie a krajiny EÚ Eh, vyzývali arabské krajiny, aby sa zúčastňovali tohoto liberalizmu. Je na čase, aby krajiny tretieho sveta a arabské krajiny našli eh, iný systém, dialog juh-juh, eh, výmeny medzi samotnými arabskými ekonomikami. A ďalšia anekdota na úsmev. Prepačte, prepačte, prekročil som svoj čas, poviem túto anekdotu neskôr máte právo na vaše komentáre, na to máte právo, e, ale nepoložili ste žiadne otázky i na to máte samozrejme právo. Ďalší e, rečník je pán Marzuk, ktorý si vyžiadal dve minúty rečníckého času, ako aj ostatní. Nech sa páči. Ďakujem pekne v mene e, Boha milosredného. Pán Sanek Fausi aby sme neostali len v tých negatívnych obrazoch a negatívnej panoráme či opise situácie. V Egypte musíme znovu nadobudnúť alebo znovu získať peniaze, ktoré odišli podvodným spôsobom z krajiny. Musíme obnoviť pestovanie pšenice, máme plány a projekty na sebestačnosť, potravinovú e, sebestačnosť. My nežiadame žiadne almužny, my chceme investície. Chceme investície, ktoré môžu byť užitočné pre obe strany, tak ako Marshallov plán a platilo to v tom prípade tak pre Európu ako pre USA. Pokiaľ ide o požičky, spomenula sa tu politická strana Al-Nur. My nie sme proti pôžičkám e, z náboženského hľadiska, ale máme vlastnú víziu ekonomiky. Pán Samer je členom parlamentu a hovorí mu to veľmi jasne. Pôžička v prípade potreby nič v náboženstve ho e, samozrejme pôžičku neodmieta alebo nezakazuje. Ďakujem. Thank you. Uh, then I give the floor to Mr. Bram from... Teraz pán Bram e, z Holandska, ktorý má slovo. Máte dve minúty, pane. Asi ani nevyžujem dve minúty. Prvá otázka e, sa týka pána Hanina a pána ministra Ben Salema. E, regionálna ekonomická spolupráca je veľmi obmedzená na Blízky východ a Severnú Afriku. Ako, akú e, regionálnu integráciu tu očakávate? Myslíte si, že e, ekonomiky sú tu komplementárne, dokážu sa integrovať a potom e, zvýšený prístup na Európskej únie. My v Holandsku sme členom EÚ a sme podporovateľom. Toto by mohlo byť veľkým nástrojom Eh, hnacím motorom týchto krajín. Ako chcete presvedčiť eh, váhajúcich eh, členov členskej krajiny EÚ, aby umožnili väčší prístup na trh Európskej únie, osobitne pre polnospodárske produkty, že dodáva pani predsednička. Slovo má teraz pán Jazyky. Som tu, hovorí rečník. Moja otázka smenuje na pána Ben Salema, pána ministra. Musím povedať, že ma trošku e, prekvapilo, keď som videl nedostatok tej, tej ekonomickej vízie, tej hĺbky v tej vízii. E, v, v ktoromkoľvek návrhu ktorejkoľvek islamistickej strany ja si uvedomujem, že revolúcie, ktoré majú e, sociálne, ekonomické silné korene, zabudáme pri tom, že posledné desaťročie bolo vlastne e, obdobím ekonomického rastu. E, Egypt rastie 5% medziročne, takisto Tunisko, Sýria a napriek tomu máme veľký problém s nezamestnanosťou mladých. Kde máme teda tie fiškálne, obchodné politiky? Nevidíme nič. Vidíme islamskú ekonomiku. Povie sa, že my nemáme záujem. Potom tu hovoríte, že je tu e, forma, ktorá odpoveda asi tak katolíckej charite, ale to nie je ekonomika treba vytvoriť stovky tisíce pracovných miest v, každej, v, každej mes, v každom meste krajiny. A to sú milióny pracovných miest v celom regióne. Next, uh, is... Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Ulgen. Moja otázka sa týka budúcnosti egyptskej e, e, ekonomiky. Chcem sa spýtať na názore pána doktora Henina. Keď sa dnes pozrieme na Egypt, musíme e, skonštatovať úprimne, že nezamestnanosť stúpa, e, rozširuje sa štátny, schodok štátneho rozpočtu, e, ekonomika sa spomaluje. Takže je tu možno hovoriť o takmer ekonomickom kolapse, ktorý sa blíži. E, blíži. Sú tu rokovania s Medzinárodným menovým fondom, ale keď sa pozrieme na formy reforiem v iných rozvojových krajinách, vidíme, že ekonomická kríza bola vlastne vždy, vždy spúšťačom týchto reform. Takže v oblasti uh, ekonomických reform, by ste nemali uh, predmeškať túto dobrú možnosť. Videli sme tiež, že ekonomické krízy vieš, viedli i k väčšej politickej nestabilite. Moja otázka teda znie, ako to podľa vás bude zobrazené v, eko- v egyptskom rámci. Vy, vidíte, že si mysl- myslíte si, že krajina sa dohodne s MMF, Medzinárodným menovým fondom? A ak áno, myslíte si, že konečne e, kríza spojí e, politikov, aby kolektívne hovorili o budúcnosti krajiny? Alebo to len povedie k ďalšej politickej nestabilite a možno aj radikalizácii? Ďakujeme i za vašu stručnosť. A teraz sa dostávam k poslednej otázke z, e, z pléna, a to je pán, pán Maniferis Tuniska. Okay. Thank you. Uh, I have two remarks and two questions. Ďakujem. Mám, so much that I agree with me. Mám dve otázky a dva komen, k, komentáre. Pán Ben Salem mal pravdu a ja som tu optimistom, pokiaľ ide o revolúciu v Tunisku. Som veľmi opatrno uh, eh, optimistický. Moja poznámka druhá sa týka toho uh, plána, plánu tých slubie, slubov, ktoré sa nikdy nezrealizovali. Už kladieme si otázku, či to bola nedostatok v vôle, viery alebo hotovosti. Musíme si naozaj tieto otázky položiť. Sú to skôr investície, ktoré potrebujeme, než iné formy pomoci. A ďalšie dve otázky, a chcem sa ospravedlniť, že e, nesúhlasím s tými 142 tisíc vytvorenými pracovnými miestami. A chcem sa spýtať, ako ekonomika uvidí e, účinky tohoto. Možno sú tu stovky tisíc ľudí, ktorí vstupujú do verejných služieb v Tunisku. A to zaťažuje vlastne e, dnes Mm, verejnú službu. Máme 85 rozpočtu, ktorý ide na verejnú službu. Každý rok to narastá o 7 takže otázka je jednoduchá. Aký je plán na to, aby sa zredukovalo 85 aby sa obrátila táto negatívna krivka. Inak o dva roky je tu bankrot. Druhá otázka E, sa týka toho rozvoja prostredníctvom občianskej spoločnosti, ktorá je ako si formou charity. Toto ale pravdepodobne takmer na 100% sú e, e, organizácie politicky orientované. Ako chcete zabezpečiť to, aby politické asociácie si nerobili pro, publicitu pre svoje strany a používali takto verejné prostriedky cez tieto asociácie? Ďakujeme dámy a páni za vaše príspevky v rozprave vašimi komentármi a za vaše otázky, ktoré, ktoré ste položili. Veľa z tých otázok súvisí s Egyptom, takže naši kolegovia z Egypta budú musieť odpovedať. Neviem, kým začať. Treba viac času? Chcete začať? Nech sa páči. Máte až tých 5 minút. Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky. To znamená, že vo vnímaní väčšiny účastníkov je, že Egypt je vlastne takým konesorom v tomto regióne a mám tu určité body, ktoré by som chcel spomenúť, aby som odpovedal na vaše otázky. A pokiaľ ide o demografickú politiku, chcel by som povedať, že táto v Egypte ešte nie, nefunguje. Demografické problémy sú skutočne znepokojujúce a ak krajina chce dosiahnuť vysokú mieru rozvoja sociálneho, hospodárskeho a iného, tak bohužiaľ väčšina tých sociálnych zmien, reforiem po tých zmenách jednoducho boli zatienené, pretože sa väčšina pozornosti sústredila na čistú politiku. Máme Národnú radu pre populáciu, ale väčšina takýchto rád, ktoré sme zdedili od starého režimu, by mali mať predefinovanú svoju misiu. To znamená, mali by možno skôr vychádzať z určitej stability najprv, a potom zo sociálnej politiky, pretože my vlastne tu zažívame rozporúplné trendy v spoločnosti. Niektorí hovoria, že určité zmeny boli dosiahnuté, pokiaľ ide o ženské práva. A je to, niektorí hovoria, že to je ešte posolstvo starého režimu. Zasa iní uvádzajú, že to je posolstvo alebo dedičstvo spoločnosti ako také a my chceme chrániť egyptské ženy a ich práva ale je to, sú to vlastne plody našej spoločnosti a pokiaľ ide o udržiavanie ľudských práv, tak to je taká principiálna otázka. Pokiaľ ide o tie predsudky, ktoré tu boli, týmto sa musíme zbaviť, sústrediť sa aj na sociálnu politiku, ale bohužiaľ hospodárska politika sa stále viac stáva dôležitejšou než iné o, o, o sféry. Keď hovoríme o tejto téme, nechcem tu hovoriť v mene islamistických islamistických e, ho zmyšľania, máme tu určitých predstaviteľov, ale treba povedať, že islamistické zmyšľanie je skutočne veľmi inkluzívne. V islamistických hnutiach nájdete viaceré, viacere pozitívne, pozitívne zmeny. V rámci islamskej komunity nájdete viaceré hospodárske spôsoby vnímania reality. Ja tomu rozumiem a ako politik a učenec by som chcel povedať, že sa sústredím viac na verejnú politiku a aké vlastne výsledky tohto islamského hnutia bude, o čom hovoríme na našom výbore, čo vláda robí pre spoločnosť. Nechcem sa tu sústrediť čisto na ideológiu, ale chcem sa sústrediť skôr na verejné politiky, ako my vlastne riešime dennodenné problémy sociálno, hospodárske, politické a tak ďalej. Zatiaľ som nezbadal žiadne zmeny v tých trendoch, akým my eh, chceme čeliť tým výzvam, ktoré tu máme toľko k tomu. A môj kolega z parlamentu už uviedol, že sú tu určité zmeny. Ja si uvedomujem, že žijeme a že každý deň niečo vytvárame. Áno, ministerstvo funguje v Egypte, ale keď hovorím o vláde, tak hovorím o kolektívnom úrade, ktoré má, ktorý má určitú zodpovednosť. Nehovorím tu o individualistických výdobytkoch, hovorím tu o holistickom holistickej práci vlády v prospech občanov a s týmito výsledkami nie som spokojný. Myslím si, že veľa politických frakcií v Egypte a politikov, ak sa pozrite na egyptské noviny každý deň, tak zistíte, že tam je veľká kritika aj zo strany tých, ktorí napríklad noviny vládnej strany kritizujú vládu, takže sme otvorení v týchto otázkach. A pokiaľ ide o kooperáciu na regionálnej úrovni, tak tu si myslím, že máme konkurencieschopné hospodárstvo v našom regióne. Väčšina týchto problémov je skôr politického charakteru. Keď sa rozprávate s našimi ľuďmi, tak zistíte, že máme veľa politických bariér, ktoré musíme čeliť. My dúfame, že ten duch arabskej jary zjednotí ľudí, ako náhle budú zjednotení hospodársky, tak budú zjednotení aj politicky. Pretože hospodárstvo je veľmi dôležité v zmysle zjednocovania ľudí. A som nič nevynechal, tak by som chcel spomenúť otázku, ktorú nechcem nesprávne interpretovať, ale pokiaľ ide politický prechod k demokracii, to by som chcel povedať to, čo povedal Filip Šemeta, ktorý vlastne mal možnosť poučiť sa z novo rastúcich demokratických spoločností a v priebehu prechodu je dobré, aby sme sa spoliehali na schopné vlády, ktoré dokážu niečo dosiahnuť. aby sa spoločnosť zo strany vlády nastavila tým správnym smerom. Teda potrebujeme schopné vlády, ktoré sú schopné dosiahnuť výsledky, komunikovať s občanmi a e, že vlastne tie vlády sú tie, ktoré sú určitou revolúciou a ktoré sprostredkujú tie zmeny. A po druhé, chcel by som e, zohľadne slova Francia Fokojamu, ktorý hovoril o skúsenostiach Japonska, povojnového Japonska. Tam uviedol, že Japonsko nebolo vybudované peniazmi Alepty budované ľuďmi, ktorí mali kľúčové pozície v štátnom aparáte. Mali víziu, ťažko pracovali a toho pracovného ducha a produktivitu dokázali sprostredkovať aj medzi ľudí a vytvorili nový, nového ducha, nový imi. A to je to, čo hľadáme aj my. Jedna z takých hlavných vecí, ktorú by sme chceli zvládnuť v Egypte, možno sa to dá mm, presunúť aj do iných arabských krajín. Neviem však hovoriť, nechcem hovoriť v mene iných krajín. My tu potrebujeme správnu správu vecí verejných a v takej forme, aby to ľudí uspokojilo, aby mali ľudia pocit, že sa niečo v ich každodennom živote mení smerom k pozitívnemu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, dostali ste veľa otázok preto som vám dala aj toľko času, ale dobre. Dúfam, že nie každý využije svoj čas tak ako vy. A teraz sa dostaneme k ďalšiemu rečníkovi, pánovi Salemovi, ktorý sám sa spýtal niekoľko otázok. Pán minister, ja vám teraz dám slovo. Áno, je to veľká výzva zostať a dodržať tento limit časový, ale predsa len vás požiadam, aby ste sa to pokúsili. Nech sa páči. Keď som hovoril o Maršalovom pláne, tak som nepovedal, že ten plán pokrýval či nepokrýval východnú či západnú Európu, ale hovoril som o tom, že aj americké hospodárstvo e, malo pozitívne dôsledky, alebo teda získalo na tom, že zrealizovalo Marshallov plán v Európe a rovnako západné ekonomiky získali tým, že sa k ním pripojili východoeurópske krajiny. Stretol som sa s veľvyslancom vašej krajiny v Tunisku a hovorili sme práve o plánoch plnohospodárskeho rozvoja, ale aj o zavlažovacích projektoch a my si naozaj želáme spolupracovať s Európou tak východnou ako západnou. V Tunisku chceme to, aby tí, ktorí sú ochotní investovať alebo dať svoje peniaze do tradičnej banky, e, ktoré, aby tieto peniaze potom prinásali, zisk, no v poriadku a ak to chcú robiť islamským spôsobom, teda ak si chcú vybrať islamskú banku, tak nech sa páči, majú túto možnosť, môžu si vybrať. My im chceme dať možnosť oboch, e, teda obe tieto možnosti. Predtým to nebolo možné, aby si oni mohli slobodne e, vybrať, kde uložiť svoje úspory. A aby som odpovedal belgickému kolegovi, alebo ktorý položil otázku, keď som hovoril o tom, že proklamuje liberálne hospodárstvo, ale nehovoril som v žiadnom prípade o nejakom eh, neskrotnom a nebrzdenom voľnom liberalizme. A za, to, za ten krátky čas, ktorý som, som nemohol zachádzať do detajlov, opakujem, islámske hospodárstvo alebo ekonomika má určité liberálne črty, ale zároveň má aj určité sociálne aspekty. Takže v žiadnom prípade náš pohľad na vec e, nemá iné alebo nejakým spôsobom nenarušuje aj pravidla VTO. Keď sa hovorilo o regionálnej spolupráci, e, že táto spolupráca trochu pokrývkáva, ale je to pravda. V našej oblasti v minulosti boli diktatúry a všetci presadzovali veľmi úzke vlastné záujmy a keď sa Benali nahneval na Kadáfiho, no tak sa jednoducho na niekoľko mesiacov zavrli hranice a my chceme s takouto situáciou skoncovať, chceme spolupracovať nielen so susedmi, ale vôbec s celým regiónom, ale ako som vám už povedal, neustále ešte existujú regionálne problémy, napríklad problém západnej Sahary. To je problém a prekažka na vytvorenie toho regionálneho celku, vytvorenie Veľkého arabského Magrebu alebo Únia e, arabského Magrebu. Chceme takú spoluprácu, ktorú si želajú ľudia a národy v tejto oblasti. Ale to, že neexistuje regionálna e, spolupráca v tejto oblasti, to nie je prekážkou tomu, aby existovala spolupráca medzi južným a severným brehom Stredozemného mora. Posledný rečník povedal, že v našej krajine nie je žiadna ekonomická vízia. No neviem, čo vám za 5 minút môžem na to odpovedať. Nemám dosť času, aby som zachádzal do detajlov. Je to e, nedostatok času e, na rečnenie, nie nedostatok e, tej vízie a stratégie. ak mi to pani predsednička umožní, tak by som vysvetlil, že predchádzajúci ekonomický model bol založený na rozvoji e, len pobrežných oblastí. A tie sa považovali za hybný motor, za hybnú silu a ostatné tak zaostávali. 84 investícií išlo do pobrežných oblastí. Zvyšok je oveľa väčší a oveľa chudobnejší, tak ten dostával len tých zvyšných 16 Rozpočet ministerstva poľnohospodárstva tak tento rozpočet sa v 76% investoval do vnútrozemia. To je 14 z 27 provincií. Predtým bol hybným, hybnou silou sever, pobrežie, bola to tá lokomotíva a zvyšok boli vagóny. A my to chceme teraz zvrátiť. A chceme, ak dovolíte, použijem takúto metaforu železničarsku. Teraz chceme, aby každý vagón mal svoju lokomotívu. Chceme viacero lokomotív, nielen jednu jedinú. A pán Alferi, to je môj priateľ z Tuniska, povedal, že nesúhlasí z tých 230 nie, to bolo 132 tisíc vytvorených pracovných miest. Áno, môžeme sa nezhodovať v analýzach, ale na číslach sa musíme zhodnúť, lebo čísla sú neutrálne. A to sú údaje e, Najvyššieho štatistického úradu. Ak sa pomýlime v číslach, tak o dve minúty by to bolo na Facebooku. My dostávame tieto údaje z nášho štatistického úradu a nikto ich nespochybňuje. Dvadsať tisíc pracovných miest z roku 2012, ale v skutočnosti sa vytvorili až v 2013. Preto hovoríme 132 tisíc. Pokiaľ ide o tie pracovné miesta vo verejnej správe, tak len malý príklad. Za 5 rokov na ministerstve poľnohospodárstva odišlo do dôchodku zamestnancov a namiesto nich nastúpilo len 770 nových ľudí, takže naša verejná správa napriek tomu, že má veľké množstvo štátnych zamestnancov, Nemáme ich dostatok a potrebovali by sme um, najímať a kontrahovať vysokoškolsky vzdelaných ľudí na naše ministerstvo. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ďakujem pekne, pán minister. Ja sa ospravnem, že musím byť na vás taká prísna, ale nemám na výber. Inak by ste príliš dlho rečnili a potom, bohužiaľ, vám musím prerušiť to k reči. Pán doktor Fauzi, nech sa páči, máte slovo. Pani. Budem sa snažiť byť stručnejšia ako na začiatku. Bolo niekoľko otázok, ktoré mi boli adresované. Možno nebolo ich veľa, možno preto tie moje vystúpenie bolo veľmi jasné, ale mám len tri body, ktoré by som mala vyjasniť. Prvý bod otázka z rána od jedného poslanca, ktorý povedal, že nechápe, ako môžeme povedať, že sociálne hnutie v, Mari- v Maroku bolo proti e, hladu? A pán minister odpovedal, že to hnutie alebo arabská jar v marockej forme, to bolo hnutie za dôstojnosť. On povedal, že to bol problém tlmočenia, ale my nehovoríme naozaj o hlade, ale o dôstojnosti. Naše dnešné stretnutie, jeho cieľom je to, aby sme vysvetlili, aby sme vysvetlili ako islamistické politické strany e, prejavili svoj vplyv. V Maroku e, sme sa snažili o zmenu, e, chceli sme dosiahnuť participatívny prístup pretože keď hovoríme o islamickej politickej strane, v každom prípade je to najprv politická strana a to adjektívum islamistický vyplýva z niečoho iného, ale to, čo je dôležité, je to politická strana ako každá iná a prvá vec, ktorú treba e, musí urobiť, musí vylepšiť život občanov Nová marocká vláda urobila veľa nových vecí. Hovorila som o kompenzácii, o reformách a tak ďalej. Maroko je v súčasnosti takou rozbehnutou stavbou, že každý minister pripravuje nejaký druh reformy, aby e, sme vytvorili skutočne novú anekdotu, a teda novú demokraciu. A taká anekdota napríklad e, Ľudia, ktorí, ktorí sledujú diskusie predsedu vlády e, na sociálnych sieťach, tak je ich oveľa viacej než tí e, ľudia, ktorí sledujú v televízii futbalové zápasy Bayernu Mníchov a Barcelony. Takže čo sa vlastne podarilo, že normálny marocký občan sa zaujíma o politiku, všetci o nej hovoria, Všetci hovoria o tom, čo vláda urobila, čo by mala ešte urobiť. A my sa v Maroku snažíme tento e, prístup práva na rozdielnosť presadiť. No, bola som stručná. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Posledná časť tohto panela je veľmi dôležitá. Je to akási symbióza a syntéza, ktorú očakávame od našej spravodajkyne. Nech sa páči, pani Sarah Šines. Ďakujem, než by som sa opakovala, než by som opakovala to, čo všetci povedali. Ja chcem povedať to, čo boli také tie témy na, ďalšiu, na ďalšie úvahy. Myslím si, že je to asi e, sú to slova pána Henina na začiatok, tá politická ekonomia. Jednoducho nemôžete utiecť politickej dimenzii ekonomických e, podmienok v týchto vynárajúcich sa krajinách. Nedá sa to jednoducho separovať. Nedáva to zmysel. Všimla som si vnútorný i vonkajší aspekt tohoto všetkého. Vnútorne, ako povedala pani Fezli, ako sa rast distribuje. Nuž už nepostačuje hlavne v týchto krajinách hovoriť o číslach ako rast HDP alebo jednoducho o štatistikách. To neodzrkaduje vlastne, ako sa vnútorne ekonomika zažíva. Je to veľmi dôležitá ekonomická otázka, ako sa rast distribuje pomedzi obyvateľmi a osobitne výrazný aspekt, ktorý viedol k týmto eh, v revolúciám je to uchopenie bohatstva. Eh, jednoducho z, eh, malý segment elít jednoducho uchopil bohatstvo tohoto celého rastu čo viedlo k obrovskému rastu nespravodlivosti, respektíve pocitu nespravedlosti. Treba si položiť teda otázku týkajúcu sa, aká bude úloha e, vlastne, alebo ktorá vznie, aká bude úloha nových vládnúcich e, elít. Ich úloha pri e, <clears throat> zavádzaní jednoducho zodpovednosti za minulé zločiny pokiaľ ide o navrátenie ďalej e, zisku z týchto zločinov e, ľuďom, ktorým boli ukradnuté a tiež e, zabránenie pokračovaniu týchto praktík v budúcnosti, pretože stabilita nových vlád naozaj závisí nielen od schopnosti poskytnúť pracovné miesta, ale tiež nasýtiť alebo vyriešiť ten pocit tej, tej hlbokej nespravodlivosti. To je hlboká otázka Tiež je tu dôležitý bod o politickom konsenze, ktorý ste spomenuli. Je ten je dôležitý na ekonomické e, reformy, kde sú buď vonkajšie prekážky, alebo si ich vyžaduje tá dynamika. Veci sa tu blokujú, ktoré súvisia s, s úlohou e, náboženstva v spoločnosti, so všetkým možným, o čom sme dnes hovorili sloboda tlače, žurnalizmus, to všet, tento politický e, konsenzus jednoducho je vlastne <laughs> svojím spôsobom opakom konsenzu. Ako možno robiť e, prehlbené ekonomické reformy? To je tá otázka. Pán Fehry hovoril o otázke e, ekonomického financovania, pokiaľ ide o asociácie, ktoré robia humanitárnu prácu a to je ale širší problém, ktorý sa týka všetkých nás i na západe. Aký je totiž dopad gigantických požiadaviek e, na prostriedky, aby sa robila politika? To má veľký dopad na tvar politiky a tvar ekonomických politik. Keď politické financovanie prichádza zo špecifických e, ekonomických záujmov, tak to je potom prekážka, pokiaľ ide o to, aké ekonomické politiky možno e, predložiť. Ďalšia otázka nastolená e, ku koncu súvisela s ochotou ľudského kapitálu participovať na rozvíjaní nových ekonomických politík na základe politickej orientácie podľa toho, kto je pri moci. Ľudia, ktorí sa nechcú zúčastňovať, e, pretože neveria jednoducho stranám pri moci. Tá vonkajšia politická dynamika súvisí s vonkajšou podporou, ktorá je slabá pred týmito revolúciami, veľmi, veľmi slabá, tiež s porovnaním s tým, čo sa stalo od 1982, v porovnaní s prostriedkami, ktoré sa poskytli ktoré sa umiestnili a použili na Irak a Afganistán. Takže otázky vystávajú. prečo je tá, tu táto vonkajšia podpora. Ambivalencia, slabá podpora, pokiaľ ide tiež o orientáciu a kompetencie po revolučných vlád. A tiež opätovne otázky týkajúce sa politických hodnôt a toho, <clears throat> či ekonomická pomoc môže byť podmienovaná rešpektovaním určitých politických hodnôt v týchto krajinách po e, tranzícii. Takže bolo to, to porovnanie s Japonskom, povedzme po druhej svetovej vojne, je trošku nespravodlivé, pretože tu sa ekonomická pomoc poskytovala s určitými, e, podľa podmienok, kde určité politické hodnoty boli zaručené. Dnes je to trošku zložitejšie. Ďalšia otázka potom je, už máme len ďalšie dve stávajúce, do akej miery vonkajšie podmienky, ktoré sú e, potrebné pre pomoc či úvery, do akej miery sú tieto ideologicky orientované, do akej miery e, liberalizmus, ktorý sa spája s medzinárodnou pomocou, do akej miery je to ideologická pozícia darcovských krajín a agentúr. Potom ďalej to vedie k ďalším otázkám. Napríklad, aká je ekonomická vízia islamických, islamistických strán? Máme tu veľmi ambivalentnosť, pokiaľ ide o ekonomické politiky, pokiaľ ide o E, úsporné opatrenia alebo nie. Takže ďalšia otázka by mohla znieť, do akej miery my v našej ambivalentnosti, pokiaľ ide o našu e, ekonomickú víziu, môžeme my požadovať jasnú ekonomickú víziu od vynárajúcich sa demokracií. Ich populácia si môže klásť otázku, do akej miery islamis, ekonomická vízia islamistických strán naozaj úprimne chce zmeniť systémické problémy ekonomickej e, nerovnováhy, ktorú hm, naša panelistka zniesla v diskusii. Ide o to riešenie systémických príčin týchto nerovnováhách, do akej miery sa snažia to najhoršie, tie najhoršie dopady tohto, tejto nerovnáhy snažia akumulovať, aby každý mal rovnaký podiel toho koláča. Ďakujem vám za pozornosť. That, uh, Ďakujem, toto končí druhý náš panel. Vy ako dobrá spravodajkyňa ste na, nadhodili toľko otázok, koľko ste nám dali odpovedí, takže ste nám naozaj dali inšpiráciu na zamyslenie. A my sme vám v tejto veci veľmi e, vďační. A teraz s veľkou radosťou odovzdávam e, slovo pánu Macmillanovi Scottovi, e, podpredsedovi parlamentu, na záverečné slova. Edward, máte slovo. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Áno, je pravda. Čas sa nám podarilo dodržať. Ja tu reprezentujem predsedu Šulca, ktorý nemôže byť prítomný. Požiadal ma ako podpredsedu parlamentu v rámci mojich právomocí a portfólia aj vďaka mojich skúseností, kde som v rámci ktorých sledoval reformy v arabskom svete, som prvý politik, e, ktorý sa jednoducho toto problematiku začal zaoberať mimo arabského sveta na úrovni Európskej únie. Chcel by som sa poďakovať všetkým našim partnerom z Carnegie Europe, Inštitútu Edmond, ako aj našim rečníkom, predsedom, spravodajcom za túto konferenciu. Európska politika vo vzťahu k našim susedom musí byť efektívna, účinná. Častokrát je však ťažké pochopiť našich susedov. Takéto konferencie sú prospešné, pretože vytvárajú premostenia a podporujú efektívnejšiu spoluprácu na úrovni susedstva čo je ešte dôležitejšie, že tá budúcnosť, ktorú hľadáme pre celý región, môžeme na nej, na tejto, na nej participovať. Sú tu viaceré projekt, procesy, e, o ktorými sa vybrali krajiny ako Tunisko, Maroko, Egypt a ostatné. Organizácia volieb a konfigurácia ústavy sú komplexné úlohy a my to v Európe dobre poznáme. Avšak dva body z mojej strany, z našej skúsenosti, ktoré chcem spomenúť. Demokracia nie je iba procesom. Musí to byť aj niečo, čo prinesie výsledky. Môžete vyhľať voľby z 51%, ale na to, aby ste prijali ústavu a mohli kreovať budúcnosť krajiny, mu potrebujete celonárodný koncenzus a v niektorých vládach potrebuje dokonca nadmernú väčšinu, nad 75 získaných hlasov. Musíte počúvať hlasy voličov, aby ste rešpektovali ich očakávania. Každý musí mať právo vyjadriť sa. To je spôsob vytvárania inkluzívnych inštitúcií. Na druhej strane, ako predseda, ako povedal pán Brok, tá súvaha na konci a zmeny, to sú kľúčové princípy prechodu. Je to príležitosť na zmenu a príležitosť voľby. Demokracia je výsledkom takéhoto procesu. Možnosť, že človek môže byť porazený alebo zvíťaziť, to je základ demokracie. Ak nie sú inštitúcie vyvážené, to nie je demokracia. Ak justícia nie je slobodná, ak žurnalisti nie sú slobodní vo svojom vyjadrovaní, tak je to nie je demokracia. Konštitučný proces je iba začiatkom. Všetci aktéry musia dodržiavať, rešpektovať demokratické hodnoty a princípy. Ak by sa nám to nepodarilo, tak by to boli iba autoritársky režimy, čo by bol ako výsledok. A v tomto kontexte vás uistujem, že cesta k demokracii a dôstojnosti z vašej strany má plnú podporu eh, demokratických inštitúcií na úrovni Európskej únie. Ako viete, Európsky parlament si ctí a poctí každý rok eh, vynimočné osobnosti, ktoré bojujú proti utláčaniu a fanatizmu. Toto ocenenie sa nazýva Sacharová cena a sieť, ktorá súvisí s týmto ocenením, to je niečo, čo spadlo do mojej portfólia. V roku 2011 bola táto cena udelená piatim aktivistom arabskej jary was Poznám Afuz Egypta, Ahmed Al-Zubayt, Ahmed Asanusi aus Libyen, Razan Zejtune Ali Farzah so Syrien, a postmortem Mohamed Zuzizi z Tuniska. Ak zabudneme na to, odkiaľ pochádzame, ak zabudneme na mladých ľudí, ktorí prišli o život v arabskej jari, ktorí bojovali za demokraciu a otvorené inštitúcie, tak sa nám nepodarí dosiahnuť výsledky. Keď prezident Mazuki oslovil Európsky parlament na formálnom sadnutí vo februári tohto roku, vo svojom príhovore povedal, že tieto revolúcie nie sú nacionalistické alebo xenofobické, ale sociálne a demokratické. My apelujeme, aby univerzálnosť ľudských práv bola dodržiavaná a rešpektovaná na celom svete. A nedá sa to v, nejakého, v kontexte nejakého kultúrneho relativizmu spochybniť. Potom tu ešte máme hospodárskú obnovu. Celá pracovná, celé pracovné zasadnutie bolo venované tomuto dôležitému aspektu. Ekonomický rast je kľúčom k stabilite. To pozná aj Európa. Bohužiaľ, ekonomický pokrok v arabskom svete je príliš pomalý. To je neakceptovateľné. Potrebujeme nástroje na podporu hospodárskeho rastu, aby sme zabezpečili, že by všetci, hlavne mladá generácia, žila dôstojne mala prácu. To je jediný spôsob, ako vybudovať budúcnosť pre všetky krajiny. Želám si, aby v rámci takýchto výmov názorov ako dnes sme sa venovali spoločným výzvam v kontexte vzájomného rešpektu a dôvery z oboch strán e, sa dopracovali k výsledku, ktorý bude uspokojivý pre obe strany. Ďakujem ešte raz všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Edward, ďakujeme veľmi pekne za privetivé slova, za múdre pripomienky. Dámy a páni, týmto sa dostávame ku koncu dnešného bloku a vlastne tej časti, ktorá sa konala v Európskom parlamente. Pokiaľ ide o zajtrajší program, ktorý začína od 9. do poludnia, to sa bude konať v budovách Fondation Universitaire, rue d'Egmont, 11, tis, poštový kód je 1000, nie je to veľmi ďaleko odtiaľto. A asistenti Carnegie Foundation istotne vám pomôžu nájsť toto miesto. Dámy a páni, na záver dnešného stretnutia by som predsa len sa chcela poďakovať všetkým za vašu prítomnosť, za vaše vstupy a gratulujem ko, spolu, ko organizátorom e, tohto zaujímavého semináru, ktorý bolo to viac zaujímavý, že ako už bolo jasne povedané dnes viackrát, je to skutočne jedna z prvých konferencií, v rámci ktorých tí, ktorí boli prizvaní, o ktorých sa toľko už povedalo, ale, o ktorý, ale s ktorými tak zriedka, kedy sa zhovárame, to znamená predstavitelia e, strán, ktorí sú či už správne alebo nesprávne nazývané islamistické strany, zohrávajú kľúčovú úlohu v svojich krajinách. Takže ďakujem vám ešte raz za to, že ste prišli. Príjemné popoludnie, príjemný večer a veľmi pekný pracovný deň zajtra. Ďakujem.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

und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Vážené dámy a páni, otváram túto, toto popoludňajšie zasadnutie. Prejdeme teraz rovno k hlasovaniu. Budeme hlasovať o stanovisku pani Weber. Pani Weber tu nie je a preto nemôže nám spôsobovať ani žiadne problémy, pokiaľ ide o hlasovanie. Prejdeme k odseku 1, pozmeňujúci návrh 1, sú tri časti, takže je tu, sú to návrhy kolegu Galera, ktorý sa momentálne nachádza na nie, nebez, nie málo nebezpečnej misii v Pakistáne. Tam teda sa zdržuje a chcel by som povedať, že vzhľadom na tie podmienky, ktoré tu máme, vykonávať túto prácu. To si zaslúži naše uznanie. Pani Šáke, nech sa páči, máte slovo. Či nie? Len zdvíhala svoju ruku. Prepačte, pán predseda, ja som myslela, že už hlasujeme. Vážený pán sekretár, nech sa páči, môžete túto poznámku aj do zápisnice ukotviť. Kto je teda za prvú časť pozmeňujúceho návrhu číslo 1? Proti zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti zdržali sa prijaté. Tretia časť za. Proti zdržali sa prijaté. Dvojka za. Proti zdržali sa prijaté. 3, ktorý vlastne, ak bude prijatý, tak sa zapracuje do 4, ak to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5, kto je za, zdržali sa, pri, prijaté. 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, 8,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 Končím hlasovanie. A správa je prijatá. 48 za, 9, 1 proti. Teraz prejdeme k správe Šáke. Sú tu nejaké pripomienky, pani kolegyňa? Nie sú v poriadku. Kto je za kompromisný návrh číslo 1? Proti zdržali sa prijaté. Prejdeme 52, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme pozmeňujúci návrh 59, za, proti, zdržali sa. Overme si. Myslím, že to je zamietnuté avšak. 59, áno, pýta sa predseda. 59, uistuje sa predseda. Hlasovanie je uzatvorené. 25 za, 26 proti zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60, kto je za, proti, zdržali sa, overme si to. Pravdepodobne to bude to isté. Končím hlasovanie. 30 za, 22 proti, prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 62 ale iba v obmedzenej podobe, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 65 za, proti zdržali sa prijaté 66 za, proti zdržali sa Kto je za 65? Kto je proti? Prijaté. Už sme to urobili dvakrát, hovorí predseda. Teraz 66, kto je za? Kto je proti? Držali sa zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa Myslím, že to komunisti podporili, je to prijaté. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 73 za, proti, zdržali sa, zamiet, prijaté. 74 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. Musím si to overiť. 74. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz návrh 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 dve časti. Prvá časť, to je za, to je proti, držali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, držali sa, zamieta sa. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, ale to tesné. Overme si. 83. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa. Overíme. Končím hlasovanie. Prijaté. 94 za, proti, zdržali sa znovu tá istá väčšina prijaté. Áno, je to tak? V poriadku. 95 za, proti zdržali sa prijaté 96 za, proti zdržali sa, overíme si. Končím hlasovanie. Končíme. Prijaté. Sariusz Volsky má 3 hlasy, ale aj tak to nestačilo. 97 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 101 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Vždy je to tesné. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 101. 102. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 103 za. Proti zdržali sa, zamieta sa. 104 za, proti, musíme overiť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 115 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 118 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 117 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 100 Chceli ste nehlasovali, hovorí pán predseda. 117, hovorí pán predseda. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 116 nie je na programe, 119 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Pani spravodajkynia, ďakujem pekne, pán predseda. Chceme zamietnúť ústny pozmeňujúci návrh a hlasovať za kompromis tak ako sme sa dohodli na rokovaniach, ktoré sa udiali kooperatívnom duchu, tak ako sme počuli od našich tieňových spravodajcov a držíme sa teda toho textu bez ústneho pozornicieho návrhu. Kto je za kompromis 7? Kto je proti? Overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 126 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 127 za. Proti. Zdržali sa. Overme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa, overme. Pán Volský a práve hlasujeme. Končím hlasovanie. Tri hlasy ešte stále chýbajú. 23 za, 24 proti zamietnuté, 130 za, proti, 130 za, proti, zdržali sa, prijaté. 131 za, proti, zdrali sa, overme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 132, 136 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 133, 137 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Usmiecí návrh 140 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté 149 za, proti, zdržali sa, overme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 151 za, proti, drželi sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 159 za, proti, zdržali sa, prijaté. 160 za, proti, čo to bolo, Joffrey? Za alebo proti? za. Takže to bolo jasné. Ten hlas bol rozhodujúci. Musím priznať, hovorí pán predseda. Prijaté. 161 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. Overme. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Je tu jeden navyše z EPP. Prejdeme k 162 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 163 za, proti, zdržali sa prijaté 164 za, proti, zdržali sa zamietnuté 165 za, proti, overme si. Končím hlasovanie. prijaté. 66 za, proti, zdržali sa prijaté. 167 za, proti, zdržali sa prijaté. 168 za, proti, zdržali sa prijaté. 169 za, proti, zdržali sa prijaté. 170 za, proti, zdržali sa prijaté 171 v kratšej verzii za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 12. Ak by socialisti hlasovali v prvom kole, nepotrebovali by sme druhé. Si kolektívne lenivý v prvom kole, hovorí pán predseda.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 zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kom, že, návrh 16 až. To je kompromis 16, opravuje sa predseda. Kto je za? proti zdržali sa prijaté, 36, kto je za, 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 36, to odpada, 39, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 40 za, proti, zdržali sa, overme si. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 41 za, proti zdržali sa zamietnuté, 42 za, proti zdržali sa zamietnuté, 43 za, proti zdržali sa zamietnuté, 1 za, proti zdržali sa, zamieta sa 2 za, proti zdržali sa prijaté, 3 za, Overme si dvojku. Končím hlasovanie. Príliš eh, S. Socialisto prijaté. 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 5 za proti zdržali sa prijaté, 6 za, proti zdržali sa zamietnuté, 7, 8 za, proti zdržali sa zamietnuté 9 za, proti zdržali sa zamietnuté 10 za, proti zdržali sa zamietnuté ústne pozmeňujúce návrhy 2 za, proti zdržali sa prijaté 12 za, proti zdržali sa zamietnuté 13 za, proti zdržali sa, zamieta sa 14 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Overme si 14. Končím, o, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A návrh je prijatý. Elektronické hlasovanie. Na záver otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. 54 hlasov za, 1 proti. Pani Ibrisagič sa chce vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, v mene EPP skupiny. Chcem povedať, že je jasne to vnímame, takže táto správa sa týka situácie médií v celom svete, nielen v EU. Chcem, aby to bolo v zápisnici zachytené. Ďakujem veľmi pekne. Zapracujeme teda zápisnice. Chcem však povedať následovné. Je dobré, aby bolo v správe, aby bolo napísané správa, že Európa má byť modelom, a nejde tu o správu o vnútornej situácii Európy, Európskej únie. Bude mať problémy s inými výbormi. Musíme pozerať na to, aké sú naše právomoci. Je to aj krátka správa o mediálnej politike od patričného výboru, ktorý v tomto kontexte sa vypracúva. A z tohto dôvodu žiadam, aby sme dbali aj o to, aby sme politicky želateľné, eh, ale čo nespadá do právomoci AFETu, nepredkladali ako pozmeňujúce návrhy na plene. Na to potrebujeme iné výbory, ktoré riešia vnútornú situáciu v Európe. Myslím, že musíme sa držať pravidel. Ak súhlasíte, tak ja požiadam aj sekretariat o patričné zmeny. Áno, teraz môžeme prejsť k správe pána Milana Mona. Návrh 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 39 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 40 za,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 Pozmeňujúci návrh 46, kto je za? Či predsa? Áno, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté návrhy, ktoré sú označené, ktoré spadajú pod INTA. Ale je to taká zmiešaná situácia. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz 62, 63 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto. Zamiete sa, ale preverme si to. Otváram hlasovanie. Takmer e, končím hlasovanie. Teraz naozaj končíme. Zamieta sa. 50, e, 65 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 66 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 67 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, zam, príjma sa. 69 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 70 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz 77 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 78 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 85 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 86 po častiach, to je za prvú časť. Príjima sa. Proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 88 za. 87 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 88 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. V troch častiach 89 za, prvá časť, druhá časť, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Tretia časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Who has called here check? It's closed. Končím hlasovanie. Kto si tu žiadal preverenie? Niekto tu povedal ček. A ja ho chcem nájsť. Teraz 97 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 99 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 100 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 101 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 103 102 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 103 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta 104 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 105 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Teraz 110 v troch častiach. To je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Druhá časť za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Trojka sa vybavila samotná. 111 za. 101 bola prijatá. Takže naďalej oslavujeme jubileum. O trojke teda môžeme hlasovať, že? Kto je za? Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 111 za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 112 za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 113 za. Proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 114 za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 115 za. Proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 116 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 117 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 118 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 119 v troch častiach. Kto je za prvú časť? Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť škrtnutie slova liberál, kto je za, proti, zamieta sa. Kto je za tretiu časť, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 120 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 121 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 122 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 123 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 124 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 125 proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 126 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 127 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 130 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 131 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 13, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 135 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 136 ako dodatok. Kto je za? Proti zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 14 za. Proti zdržal sa niekto, príjma sa. 139 za. Proti zdržal sa niekto, z... príjma sa. 143 za. Proti zdržal sa niekto, príjma sa. 144 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 145 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 146 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 147 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 148 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 149 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ústny 4 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 151 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 152 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 15 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 16 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. prijíma sa. 165 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 169 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 170 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 177 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 22 kompromis, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 195 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 23 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 197 Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 198 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 199 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 200 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 201 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 202 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 203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 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Ústny pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 32 s ústnym pozmenením za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 33 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 40, 34 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 35 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 36 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 37 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 1 za,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 47 za, 6 proti, 5 sa zdržali, príjma sa. Kolegyne, kolegovia, chcem vám čosi navrhnúť a povedzte to prosím svojim skupinám, prosím, ticho. Odporúčanie INTA sa bude hlasovať, pokiaľ ide o e, e, transatlantické rokovania v máji. My máme toto rokovanie až na júni to nedáva zmysel. Mali by sme mať jednu transatlantickú rozpravu, ak súhlasíte a podporujete to. To by mala byť spoločná rozprava v máji spoločne. A ne, neopakovať transatlantickú otázku dvakrát. Súhlasíte? Chceli by sme spojiť INTA a FED do jednej rozpravy a nie mať jednu vec v máji, jednu v júni. Prosím, povedzte toto svojim skupinám. A náš sekretariat e, bude sa snažiť, aby to bolo prakticky možné. Ďakujem vám, končím zasadnutie.